Now that we have the, the, first, the author of the first report, we can start this. Uh, my máme tu autora prvej správy, bod 15, prvá e, správa. Miroslav Mikolášik, jeho správa o implementácii programov politiky súdržnosti za roky 2007 až 2013. Takže nech sa páči, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, za milý úvod, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Som e, veľmi rád, že som spravodajcom pre strategickú správu 2010 o implementácii programov súdržnosti 2007 až 2013. Je to prvá správa tohto e, druhu prijatá v šiestom legislatívnom období zverejnenie oznámenia komisie s titulom Politika kohéznosti, strategická správa za rok 2010 o vykonávaní programov na roky 2007 až 2013 poskytuje dôkazy o, o prvých výsledkoch implementácie koheznej politiky na obdobie rokov 2007 až 2013. Prvá analýza implementačných procesov teda bola konečne završená. Osobne sa domnievam, že strategické správy sú cenným zdrojom informácií, pretože sa opierajú o odporúčania zo strany miestnych a regionálnych orgánov. Domnievam sa, že odporúčania z tejto strategickej správy budú hodnotným inputom pri príprave budúceho európskeho referenčného rámca. Osvedčené postupy musia byť rozširované a e, chyby z minulosti tým sa musíme vyhnúť. E, správa Európskeho parlamentu bude analyzovať, ako členské štáty sa rozhodujú aké priority si vyberajú pre financovanie. Takisto sa pozornosť venuje regionálnym rozdielom, ktoré musia byť primerane riešené. Skutočná hodnota politiky koheznosti musí byť meraná výsledkami a skutočnými výsledkami na európskej národnej regionálnej úrovni. Kľúčové slova tejto správy sú nasledovné analýzy, ktoré sa zameriavajú do budúcnosti. Ja dúfam, že táto správa prispeje cenne k budúcnosti koheznej politiky v EÚ. Teraz e, stručná, stručný úvod k správe. Správa E, sa opiera o dva dokumenty, už spomínané oznámenie Európskej komisie s názvom Politika koheznosti strategická správa 2010 o vykonávaní programu politiky súdržnosti 2007 až 2013 a druhý dokument, pracovný dokument útvarov komisie, ktorý sprevádza toto oznámenie. V pracovnom návrhu, o ktorom dnes ideme diskutovať, som načrtol rozsah tejto správy, cieľ, pracovné hypotézy a navrhol som hlavné otázky, ktoré by mali byť analyzované v správe. Keď Prvá správa sa bude e, riadiť e, predchádzajúcimi správami komisie o regionálnej implementácii a ja budem skúmať, či legislatíva v členských štátoch bola primerane aplikovaná a budem skúmať, či členské štáty pochopili strategické usmernenia spoločenstva, keď implementovali svoje národné rámce a operatívne programy. Tretia časť dôležitosť správy. Implementácia v členských štátoch e, za obdobie 2007-2013. E, teraz sme vlastne v polovici a mnohé projekty už boli vybraté. Myslím si, že analýza súčasných programov, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov, E, to je dôležité pre cestovný ruch. E, vytvorí to prehľad konkrétnej situácie po približne 18 mesiacoch implementácie e, vyhodnotí to úroveň implementácie a pokrok smerom k cieľom. Druhá vec, je aj praktická potreba identifikovať časté nedostatky e, v procesoch a oblastiach, kde je potrebné urobiť reformy a je nutné zdôrazniť osvedčené postupy, ktoré ostatným pomôžu. Finančná kríza a následný hospodársky útlm a rokovania o budúcom programovom období sú ešte ďalšie dôvody, prečo táto implementačná správa je veľmi dôležitá a prichádza v správny čas. Chcem zdôrazniť aj to, že správa bude analyzovať súčasnú implementáciu a takisto sa bude zameriavať aj na budúcnosť. Správa by mala byť pozitívnym krokom vpred a preto odporúčania sú na súčasné programové obdobie, ale aj na obdobie po roku 2013. Takéto odporúčania musíme naformulovať. No, štvrtá časť mojej prezentácie sa nazýva pracovná hypotéza. Politika kohéznosti dokazuje, že je dôležitá, pretože postupne prispieva k zlepšovaniu sociálno-ekonomického prostredia, ale samozrejme na úrovni štátov a regiónov ešte stále ostáva heterogenita, heterogénnosť. Naštudoval som si dôležité údaje a domnievam sa, že v niektorých oblastiach musíme posilniť najmä implementáciu, aby sme sa e, vyhli meškaniam, aby sme vytvorili synergie s inými politikami EÚ. vytváranie synergií a vyhýbanie sa rozptylu na úrovni sektorov, monitorovanie a hodnotenie osvedčenej praxe, pracovná metodológia. Ja chcem, ja si želám, aby navrhovaný pracovný dokument eh, spustil diskusiu s výborom pre regionálny rozvoj. Moja pozícia v pracovnom dokumente je zatiaľ úvodná, začiatočná a tie aspekty, ktoré sú dôležité, budú ďalej prehlbené v návrhu správy, ktorú vám asi predstavím 11. januára. Takisto chcem pracovať bilaterálne a mulaterálne v úzkej spolupráci a chcel by som kolegovia zdôrazniť, že by som chcel naozaj dobre spolupracovať e, s tieňovými spravodajcami Onedlho budem organizovať e, stretnutie s kolegami tieňovými spravodajcami, aby sme si vymenili informácie a aby som zapracoval ich názory do návrhu mojej správy. Vyzývam všetkých členov tohto výboru, aby predložili svoje názory a pripomienky tak aby ste obohatili konštruktívne návrh mojej správy. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom Mihail Tremopoulos a Elizabeth Schröderer. Najskôr ďakujeme veľmi pekne aj spravodajcovi, aj um, za ten spôsob, akým sa k tomu chce postaviť. musíme ešte raz počiarknúť, že už nás oslovil a toto takisto znamená, že vidíme, že to má byť spoločná práca a že budeme veľmi štruktúrálne postupovať. Ja to skutočne vítam a chcem ešte raz počiarknúť, aké dôležité to je práve v tomto čase. Pretože táto správa žiaľ nie je len to, čo vlastne je, teda vyhodnotenie strategických plánov a ich vyhodnotenie, ako ich plnili členské štáty, ale zároveň je to aj dôkazom toho, že štruktúrálna politika je mimoriadne dôležitou politikou v Európskej únie. Jednoducho nemôžeme ju krátiť a jednoducho ju nejakým spôsobom rozmeniť v rámci eh, celkových politík eh, Európa 2020. To je dôležité. To som chcela povedať a eh, samozrejme napriek tomu je to tak, že uh, E, plynutie, že my musíme e, hodnotiť ten peňažný tok. My musíme samozrejme aj na základe projektov a pokrokov v jednotlivých členských štátoch, e, štátoch preukázať, že tie prostriedky boli využité dobre a, mus, to dobre a že musíme preukázať takisto, že táto politika má v Európskej únie zmysel. To znamená, že budeme musieť kriticky hodnotiť nasadenie, využitie peniaze, ale samozrejme urobiť aj vyhodnotenie významu programu celkovo pre, pre Európsku úniu a pre jednotlivé regióny. Ja považujem za veľmi dobré, že chce e, pán správodajca e, využívať osvedčenú prax e, spojenú s vyhodnocovaním takýchto projektov. Čo sa týka rozčlenenia, ja by som povedala, mám dve poznámky čo sa týka toho pozadia v rámci kríze, ja by som e, povedala, že je to dôležité, ale nechcela by som ho veľmi akcentovať. Skôr by sme mali toto pozadie využiť pre ciele naš, tejto správy. E, je samozrejme dôležité vedieť, ak, aký význam tieto ciele majú, ale keď hovoríme o kríze, tak sa vždy povie, že áno, áno, ale toto je naša téma a my musíme jednoducho hodnotiť to, čo je dôležité pre regióny. Za druhé si myslím, že si musíme že musíme preskúmať, ak akej, aká je realizácia v členských štátoch, aká, aký bol ten odtok peňazí, um, lebo sa hovorí, že sa peniaze nejako transferovali z tej regionálnej politiky do iných oblastí. Toto musíme jednoducho preskúmať a zistiť, ako sa to robilo. To nie je len jeden región, kde bolo takéto silné omeškanie. My vieme presne, kto sú tí, kto sú tí Mm, e, vinici to boli vlastne e, e, tí, ktorí mali uhradiť, uhradiť svoje príspevky a oni tak dlho s týmto čakali, že jednoducho sme za, museli zabrzdiť rôzne projekty, lebo nebolo dosť peňazí. Vy predsa všetci veľmi dobre viete, ako to bolo. A tretí bod, ktorý by som chcela um, diskutovať že niektoré aspekty eh, sa tu nevyskutujú tak, ako by som chcela. To je napríklad prierezová klauzula k trvalej udržateľnosti, k rovnosti pohlavy a princíp partnerstva. Toto sú elementy, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sa v koheznej politike po dlhé roky osvedčili a sú veľmi praktické a v regiónoch sa takisto veľmi vysoko hodnotia a preto by som chcela tieto veci ešte do toho vniesť. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v tých osvedčených elementoch eh, tej koheznej politiky, aby som skutočne dôležitú časť tejto správy alebo zásadnú časť tejto správy venovala na vyhodnotenie praktické realizácie koheznej politike a eh, takisto samozrejme aj analýze tých aspektov, ako a prečo sa osvedčili. Pán Tremopoulos. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pánovi Mikolášikovi za jeho analýzu, ale ešte by som tam čo to doplnil. Podľa môjho názoru e, je to veľmi všeobecná správa, neodlišuje sa veľmi od správy e, komisie. A sú tam určité oblasti, ktoré úplne chýbajú. Iné e, otázky zase e, citujete, ale len tak letmo a vo všeobecnosti. Ja si myslím, že náš výbor e, v parlamente má povinnosť vlastne kritizovať slabé miesta v oznámení komisie. Táto správa je tretia v sérii na túto tému Eh, tá predchádzajúca tu eh, skoncipoval pán Van Nistelrooy. Takže ide tu o strategický koncept, ktorý sa zaviedol v tomto programovom plánovacom období. Eh, mali by sme sa teda venovať metodológii, ktorú, ktorú vlastne uplatňujeme. Sú to naozaj dôležité témy. Takže treba sa venovať trom oblastiam. Fondy, zdroje, Mnohí z nás by chceli, aby sa nehovorilo iba o environmentálnej politike, ale treba aj umožniť, aby e, zazneli e, dobré návrhy, ktoré by podporovali zelené investície. Treba ich podporovať tak aby ten environmentálny aspekt sa e, zdôrazňoval. Chcem pripomenúť tie posledné fakty. E, katastrofa v Maďarsku a v Rumunsku, tie počiarkujú, že trvalá udržateľnosť hospodárstva súvisí s trvalou udržateľnosťou životného prostredia. A komisia spomínala moju správu o transparentnosti, o ktorej sme hlasovali a prijali sme ju E, veľkou väčšinou tu v parlamente a jasne sa ukázalo, že usmernenia pre väčšiu e, transparentnosť e, jednoducho existujú. Takže aj tu by sme mohli konkrétne spomenúť podporu transparentnosti a snažiť sa zlučovať, združovať tie odlišné aspekty a ďalší dôležitý aspekt sa týka kooperácie, pretože celkom jasne by bolo e, dôležité zbierať informácie alebo ich aspoň e, zvážiť nielen zo strany oficiálnych orgánov na národnej alebo miestnej úrovni, ale aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, aj s inými skupinami na lokálnej úrovni, eh, ekonomickými skupinami, ktoré eh, takisto sa zaoberajú veľmi dôležitými oblastiami, ale veľmi často sú z tej oficiálnej roviny vytesňovaní. A takéto otázky eh, sú len tak fragmentárne spomenuté v správe a nie sú tam dobre zaštrukturované. Viktor Baštinaru, nech sa páči. Ďakujem pekne. Teraz sa vyjadrím v mene kolegu pani Kadenbach. Nemohla dnes prísť a preto ja odovzdám teraz jej posolstvo, jej odkaz. Pani Kadenbach oceňuje, že výbor analýzuje implementáciu grid stratégií a cieľov v jednotlivých členských štátoch, pretože tu ide naozaj o veľa peňazí 35,7 celého rozpočtu EÚ ide na eh, regionálne programy, na eh, politiku kohéznosti a preto je to v záujme daňových poplatníkov EÚ, aby tieto peniaze boli vydávané transparentným spôsobom a aby boli efektívne používané vo všeobecný prospech. Pani Kanembach súhlasí so štruktúrou správy pána Mikolášika povedala, správa komisie nám dáva poučenia z minulosti aj z prítomnosti a na základe toho identifikujeme nedostatky a oblasti, kde sú potrebné reformy. Na druhej strane musíme zdôrazňovať osvedčené postupy a um, informovať o nich v iných členských štátoch. Tie vedomosti, ktoré už máme, musíme využiť pri plánovaní ďalšieho finančného obdobia po roku 2014. Musíme pamätať na to, že v súčasnosti hovoríme iba o 18 mesiacoch a regióny ešte stále sa zotavujú z hospodárskej krízy. Možno ďalšia správa, na, ktorá príde na konci roku 2012, bude obsahovať cenejšie údaje, na ktorých by sme mohli generalizovať. Pani Kadenbach je rada, že spravodajca chce zdôrazniť najmä pokrok nových členských štátov, kde sa majú znížiť nerovnosti medzi regiónmi a takisto oceňuje, že spravodajca chce e, vytvoriť synergie spomínané v kapitole 6. Pani Kadenbach je za viac synergií medzi Európskym fondom sociálnym a Európskym fondom regionálneho rozvoja. Pokiaľ ide o regióny, samozrejme majú ťažkosti, začiatočnícke ťažkosti na e, začiatku každého finančného obdobia je to bežné, ale je pozitívne prekvapená, že na rozdiel od minulosti súčasné e, pravidlá v súčasnom finančnom období sa zlepšili a preto vyzýva, aby tieto úsilia sa zintenzívnili a pokračovali naďalej v ďalšom finančnom období. Keďže máme ekonomickú krízu, pani Kadenbach oceňuje, že regióny boli schopné využiť fondy aj balíček na obnovu hospodárstva dosť rýchlo. Bol to flexibilný prístup, ktorý by mal pokračovať v budúcnosti. Súhlasí so spravodajcom v tom, že potrebujeme viac úsilia v niektorých oblastiach, teraz citujem, najmä tam, kde musíme posilniť e, implementáciu, aby sme sa vyhli časovým meškaniam a aby sme zabezpečili finančnú disciplínu a aby sme zvýšili synergie s inými politikami EÚ. Pani Kadenbach dúfa, že táto správa nebude ukazovať prstom na vinníkov, ale že tie regióny, ktoré majú ťažkosti, budú identifikované a dostanú pomoc, aby dosiahli tie grid ciele. Takisto pani Kadenbach súhlasí so štruktúrou pána Mikulašika a teraz sa teší na to, ako sa správa ukončí v praxi. Pani Adenga, Kadenbach ešte chcela, aby som zdôraznil, že sa teší na spoluprácu so spravodajcom, aj s so ostatnými tieňovými spravodajcami, čiže v jej mene vám ďakujem. Ďakujem teraz Jan Olbricht. Specifika politiky spojnosti europejskiej. Špecifika koheznej európskej politiky spočívajú v tom, že sa začína nový, nový, nový interval programovania a my vlastne ešte nepoznáme tie výsledky z minulého obdobia, pretože uh, keď sa keď si to zhrnieme, tie oblasti programovania a súhrnu, vieme, že vidíme, že obrovský význam náberajú správy, ktoré sa týkajú um, systémov, um, systémov realizácie. My, sme, my sa nachádzame v roku 2010, začala sa diskusia o ďalšej perspektíve a myslíme si, že je teraz dobré obdobie na to, aby sme vyhodnotili ten uh, predchádzajúci, uh, predchádzajúci interval uh, No tak ako pán spravodajca povedal, my ešte nemáme žiadne číselné hodnoty, ktoré by nám eh, ukázali eh, úroveň eh, využívania prostriedkov, ale e, v podstate sa to netýka len um, využívania prostriedkov, ale vlastne realizácie. Ja si myslím, že uh, pán Mikolášik uh, k tejto téme pristupuje veľmi dobre, pretože uh, ide, uh, má, má teda širší záber a v podstate uh, tie záčetky, ktoré sa týkajú toho, toho intervalu 0,7 až 13, tu máme teraz taký medzičas a my si môžeme vyhodnotiť, akým spôsobom sa táto politika realizuje, ako sa využíva. Takže tá správa je tak skonš- takto skonštruovaná alebo vy- pripravená, by nám mala poskytnúť, uh, poskytnúť um, fakty o tom, ako sa ten systém využíva, či sú tie opatrenia, ktoré sa prijali, či sa skutočne využívajú, či tu skutočne nastupuje skutočné, skutočné prepojenie jednotlivých, jednotlivých opatrení a strategických, strategických faktov. Musíme pamätať na to, že v čase programovania tohto sme menili nariadenia. Zmena tých pravidiel, ktoré sme menili, vlastne tým sa menia aj pravidla realizácia. Takže nejde len o, o spôsob využívania prostriedkov, pretože ešte stále nie je veľmi dobrý čas na to, aby sme hodnotili konkrétne projekty, ktoré sa zrealizovali. My môžeme hovoriť len o projektoch, ktoré, e, ktoré sa začali, ale to teda, teraz máme teraz dobrý čas, aby sme ukázali, že či ten systém realizácie e, opatrení z, e, roku, z toho intervalu e, časového 07 až 13, či môžeme v ňom pokračovať, pokračovať a môžeme si povedať, aké má silné a slabé stránky. Myslím si, že postup pána poslanca Mikulášika je, Mikulášika je veľmi dobrý a myslím, že to bude pre nás veľmi zaujímavým materiálom, tak, aby sme mohli pripraviť ďalší interval e, programov, aby sme mohli naprogramovať. Pán Fanny e, Nisselroy. Ďakujem veľmi pekne. Môžem si len súhlasiť. Toto je skutočne veľmi dobre ne, Mohli, možno by sme sa mohli intenzívnejšie koncentrovať na dopady na, na budúcnosť. Na jednej strane tu máme otázku, o ktorej hovoril pán kolega Olbricht, aká je tá realizácia, to je samozrejme jadrom toho, tej, tej správy. Ale na druhej strane si môžeme niečo aj preukázať, môžeme niečo dokázať na stimuláciu hospodárstva, zlepšenie energetickej efektívnosti alebo čokoľvek je v regiónoch práve aktuálne. Myslím si, že toto, k tomu môžeme prispieť takou horizontálnou organizáciou. Mimoriadne dôležité je, že kohezná politika E, môže v budúcej, v tej ďalšej fáze využiť aj nástroje e, stratégie 2020. Pani Kalenbach, teda prostredníctvom svojho kolegu, e, nám odkázala, že jej ide o synergie to je v podstate e, rovnaká ako tá horizontálna spolupráca, o ktorej som práve hovoril. Takže myslím si, že tieto synergické účinky tie môžu byť veľmi dôležitým cieľom, o ktorý by sme sa mali snažiť. To znamená, že e, involvujeme do toho univerzity, regióny, aj podniky, tak aby sa e, podporila ďalšia inovácia. A teraz si musíme povedať, e, či takéto niečo je aj v mojej správe. Tie problémy, na ktoré som svojho času upozorňoval, či napríklad e, sa, e, sa tie problémy vyriešili návrhmi, buď týmito návrhmi, aby sa mohli vyriešiť, alebo návrhmi komisie. Dobre, počkáme si na to, ale v každom prípade táto správa môže poukázať na to, že tie nástroje, ktoré sme svojho času zvolili, že toto všetko môže fungovať, že musíme samozrejme sa príslušne dohodnúť s členskými štátmi, a tá podmienenosť v podstate je to slovo, ktoré často počujem a možno by sme sa mohli snažiť aj o toto a potom vystáva otázka, čo všetko sa tým dá dosiahnuť. Je to skutočne zaujímavá otázka. A pokiaľ sa touto správou e, môžeme pri, o to príčiniť a prípadne aj vo výbore ŠUR, potom sa dostaneme o, krok, o veľký krok ďalej. Uh, mnohí v regionálnej politike vieme, že niektoré veci sú už zastarané a myslím si, že práve táto správa môže ukázať, že regionálna politika predstavuje veľký príspevok k týmto dvom cieľom sociálnej, sociálnej a územnej kohézie. Takže myslím si, že skutočne e, s napätím budem očakávať túto prácu. Ak sa už nikto nechce vyjadriť, Predtým, než dám slovo pánovi Mikolášikovi, chcem ešte spomenúť jednu vec. Viete asi, že minulý mesiac Európska komisia prijala pracovný dokument útvarov komisie o e, reakcii na hospodárskú krízu a to by tiež mohlo pomohnúť pri príprave tejto práce, e, tejto správy. Je tam jeden bod o kríze, čiže je to taký najnovší materiál, ktorý sa dá zohľadniť, ktorý vám môže pomôcť. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Začnem vašimi slovami. Určite zohľadním to, čo ste práve spomenuli, pretože tento materiál predkladá nové návrhy pre budúcu diskusiu o tom, ako kríza ovplyvnila Európu a je mojou povinnosťou takisto povedať, že v tomto texte môžeme hovoriť aj o budúcnosti koheznej politiky. To by mohol byť ďalší príspevok k tejto téme. urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som strategickú správu vytvoril ako príspevok do budúcej diskusie o politike koheznosti. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli do tejto diskusie. Ďakujem pekne pani Šreters za všetko. Bolo to veľmi zaujímavé a Zaznamenal som si starostlivo vaše pripomienky samozrejme a teším sa na spoluprácu s vami alebo s inými kolegami z vašej politickej skupiny. Pán Tremopulos, budem citlivo vnímať, čo ste povedali. Určite môžem zohľadniť prácu, ktorú ste vykonali na tomto poli a dať tam ešte tie body, ktoré ste vy spomínali. Ja som ideálnym partnerom pre vás, lebo som aj členom výboru Envy, čiže naozaj ja citlivo vnímam vaše slova o zelených politikách a A určite niektoré vaše návrhy môžem zapracovať do textu, alebo to môže prísť ako pozmenujúci návrh. Vidím to pozitívne. Pán Baštináru, a môj drahý, moja drahá kolegyňa pani Kadenbach. Som veľmi rád, že ste môj koncept ocenili. Synergie pokiaľ ide o Európsky sociálny fond a Európsky fond e, regionálneho rozvoja. Tie synergie sú nutné a musíme ich perspektívu zapracovať. Ďakujem aj kolegovi Olbrichtovi, ktorý povedal jednu dôležitú vec. Myslím, že som mal pravdu, keď som sa rozhodol nevymenovávať čísla, percentá Nechcel som uvádzať, koľko krajín, koľko projektov a tak ďalej. Ale samozrejme, pracujem aj na konkrétnych veciach. Ale to je text, ktorý toto je text, ktorý prichádza akoby v polčase, ako povedal pán Olbricht, a zatiaľ ešte nemáme dostatok údajov, o ktoré sa môžeme oprieť. O rok, o dva budeme mať oveľa viac prvkov, ktoré budeme môcť hodnotiť konkrétnejšie. E, pán Van Nistelrooy, viete, že aj v predchádzajúcich mojich dokumentoch som hovoril o inováciách, o regiónoch a o výskume a Viem, že ste spomínali univerzity, regióny a podniky, malé a stretné podniky. To musí byť takisto súčasťou témy. A ďakujem veľmi pekne kolegovia, pracujem, teším sa na spoluprácu s vami a pani predsednička, chcel by som načrtnúť v stručnosti aj časový harmonogram, ktorý podľa mňa by bol realistický. Takže teraz e, máme prvú výmenu názorov a určite sa pokúsim návrh správy dať na preklad e, medzi 7. a 11. januárom. Čiže 11. január pre mňa je konečný dátum pre predloženie návrhu správy. Dám to na preklad, no a potom 26. 27. januára e, sa bude konať e, posúdenie návrhu správy. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sa ešte určí, ale vo februári by mali byť už prístupné, e, preložené pozmenujúce návrhy, potom o tom bude výmena názorov. V 28. februára 2011 sa to príjme na výbore REGI, dúfam. Toto je taká realistická mm, línia, časová línia a potom to pôjde na plenárku. Takže toto navrhujem v takejto forme. Myslím si, že to ide dosť rýchlo, ale nie je to príliš rýchly postup. Takže bude mať možnosť urobiť kvalitnú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Aj za váš návrh týkajúci sa časového harmonogramu. Naša ďalšia diskusia v januári sa už bude týkať návrhu správy. Takže myslím, že môžeme uzavrieť bod 15 a prejsť k bodu 16. Viktor e, Poštináru a jeho návrh stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora. To je jediná strategická správa, ktorú pripravuje AFED. Takže na úvod vám dám slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Začnem tým, že poviem, že oblasť Čierneho mora patrí k tým najkomplexnejším na periférii EÚ, pričom zároveň je súčasťou EÚ ako takej, potom čo Bulharsko a Rumunsko vstúpili do EÚ. A je to naozaj teda komplexný región. Pripomeňme si, že tam máme dva nové členské štáty, dve krajiny, ktoré aspoň formálne vyjadrili svoju žiadosť buď vstúpiť do EÚ, alebo mať inštitucionálne vzťahy posilnené z EÚ, Ukrajina a Moldavsko. Potom tam máme ďalšiu krajinu v prístupovom procese, Turecko a ďalšieho veľkého hráča, či sa nám to páči alebo nie, a to je Rusko. Takže aby, to len, aby sme chápali tú komplexitu. A treb, e, treba sa pozrieť na to, či EÚ dostatočne silne pôsobí v tejto oblasti, či EÚ je relevantná pre rozvoj tejto oblasti. Môže EÚ urobiť všetko sama v tejto oblasti. bez spolupráce s ostatnými krajinami? Alebo by mala pôsobiť vo väčších partnerstvách? A chcem povedať, že teda veľkú dôležitú pripisujem regiónu Čierneho mora, zvlášť po prístupe týchto dvoch krajín do EÚ. Celý tento proces ešte sa rozvíja. E, tento región má veľmi veľký význam pre EÚ a e, globálnu úlohu Európy z perspektívy dopravy, energetiky, životného prostredia, e, škodlivým biodiverzity. Ale nezabúdajme ani na bezpečnosť, stabilitu, ktoré sú tiež dôležitými témami pre AFED, teda hlavný výbor, ktorý sa zaoberá touto správou. Európa definitívne musí posilniť svoju úlohu v tomto regióne a musí tak urobiť v partnerstve. A práve z tohto dôvodu veľkú e, dôležitosť pripisujem stratégii EÚ pre Čierne more. Myslím si, že je jasné, že e, táto stratégia je dôležitá nielen pre tie jednotlivé krajiny e, na pobreží Čierneho mora, ale pre celú EÚ. EÚ sa už snažila ukázať význam, ktorý priklada tomuto regiónu, ehm, a to v podobe synergie pre Čierne more. Ale pozrime sa na realitu. Ako som spomenul, už po bulharsky No, žiaľ Bohu, tlmočníci nezachytili tento citát z bulharčiny. Ide tu o energiu, ktorá e, poháňa e, naše motory. Takže musíme byť efektívni a tou prvou ingredienciou podľa mňa v tejto súvislosti je zainteresovanie všetkých krajín e, na pobreží Čierneho, Čierneho mora, či už patria do EÚ alebo nie. Snažil som sa diskutovať s ďalšími veľkými hráčmi v tomto regióne, s Ruskom a Tureckom. Žiaľ, moje úsilie presvedčiť Rusku, ruské zastupiteľstvo, aby sme sa mohli stretnúť, teda toto neúspelo, avšak mal som veľmi zaujímavé stretnutie s vedúcim delegácie Turecka tu v Bruseli a musím sa priznať, že buď máme identické názory, alebo veľmi podobné, pokiaľ ide o väčšinu problémov, čo je veľmi povzbudzujúce. A naše úsilie, pokiaľ ide o rozvoj tohto regiónu, treba posilňovať a mali by sme najprv identifikovať e, spoločne e, výzvy a zdroje, ktoré máme k dispozícii a potom koordinovanie, harmonizovanie postupovať Niektoré organizácie, e, ktoré pomáhajú splňať tieto ciele, už existujú. Ja pár z nich spomeniem. Patria k ním ekonomický proces pre e, Čierne e, more a parlamentné združenie PAPSEC a Komisia pre Čierne more. A teraz Synergia pre Čierne more, tu som spomenul ešte predtým. Myslím, že Všetky, e, všetci sú rovnakého názoru, že stratégia pre e, Čierne more by mala využívať, ako spomínam v oceku 3 mojej správy, integrovaný prístup a e, tie ustanovené princípy koheznej politiky, ktoré sa osvedčili, lebo my tu vyjadrujeme našu víziu regionálnej politiky, pokiaľ ide o rozvoj Čierneho mora a nie všeobecné problémy týkajúce sa bezpečnosti a zahraničných otázok. Infraštruktúra, ako vieme, je kľúčová pre Čierne more a hovorím o dopravnej infraštruktúre aj energetickej. Tá sa každý mesiac stáva dôležitejšou a dôležitejšou tu ak chceme e, e, decentnú mieru koordinácie, tak naozaj je potrebné, aby všetky projekty sa prerokovávali e, so všetkými krajinami, ktorých sa to týka naraz, pretože toto sú otázky, ktoré treba strategicky a trvalo udržateľne riešiť. A Eh, pokiaľ ide o tieto otázky, v správe sa sústredím na TNT eh, projekty, ale aj tie, ktoré sa týkajú rozvoja um, prístavov, ktoré sú tiež veľmi dôležité v tomto regióne. pokiaľ ide o energetiku, nie je dôležité len negociovať o projektoch s dôležitými aktérmi, ale je potrebné ich aj realizovať a hodnotiť, aby sme prišli na to, kde sú prínosy. Ide to o environmentálne náklady, e, keď takéto projekty e, realizujeme. Takže mal by nám ísť o trvalú udržateľnosť a e, priateľskosť k životnému prostrediu. Mali by sme objasniť, e, že e, pri navrhovaní energetickej infraštruktúry musíme sa osobitne sústrediť na možné dôsledky prípadných katastrof, nešťastí v tejto súvislosti. A keďže Čierne more je veľmi dôležité z energetického pohľadu, nezabúdajte South Stream, ale aj ostatné e, diela, o ktorých sa práve diskutuje, E, tých e, sa táto oblasť týka, takže mali by sme naozaj zvážiť e, takúto, takúto možnosť nešťastí, pretože toto more už patrí k tak či tak najznečistenejším v EÚ. A chcel by som ešte zdôrazniť, že je dôležité nájsť dohodu, ako konať v prípade takýchto udalostí. Ešte predtým, než k nim dôjde. Nezabúdajme rok 2011. sa má začať e, práca na South Stream a veľké európske podniky e, tam budú pôsobiť a nemáme žiadnu európsku stratégiu, ako konať, ako sa stavať voči takýmto projektom, pretože v e, prípade Baltského mora nám povedia, toto sú úplne komerčné projekty. My sa na ne budeme pozerať iba teda cez tú prízmu obchodnú a nie cez environmentálne alebo európske e, pohľady. Takže toľko to k energetickým projektom. E, Čierne more je už naozaj vysoko znečistené a to je naozaj veľký problém, ktorý spomínam v mojej správe a týka sa všetkých aktérov na pobreží Čierneho mora a treba na to spoločné úsilie, aby sa bojovalo proti znečisteniu a za ochranu životného prostredia. Čo tiež považujem za dôležité je, aby na základe EU štandardov sme postupovali. Toto by malo byť naše hlavné posolstvo, keď diskutujeme s Ukrajinou, Ruskom, Moldavskom, Tureckom. Doteraz všetky naše dohody boli väčšinou bilaterálne v oblasti Čierneho mora. Viem si však predstaviť, že je efektívnejšie e, e, konať v oblasti e, energetiky. Veľké európske firmy, ktoré majú záväzky a veľké hospodárske záujmy, Nuž, ale ak je to Európa a chceme mať e, stratégiu EÚ pre Čierne more, tak potrebujeme mať e, európske odpovede na tie problémy týkajúce sa tejto stratégie. Ďakujem vám vopred za vaše príspevky. Budem otvorený každému príspevku zo strany každého kolegu. A chcem povedať, že by sme mali naozaj tlačiť za koherentnejší, integrovanejší prístup e, pre Čierne more, ktorý je dôležitý pre Európu a chceme byť naozaj e, dôležitým globálnym hráčom. Ďakujem pekne. Personal involvement also in the issue. And Andrej Kovačev... Ďakujem vám aj za vašu osobnú zaangažovanosť. Andrej Kováč, tieňový spravodajca. Thank you very much, uh, for... Ďakujem. Ďakujem uh, vám. Táto stratégia by mala byť východiskom pre teda rozvoj regiónu Čierneho mora. Tento región je strategicky dôležitý pre EÚ ako povedal pán Boštinaru správne, a je dôležité preto zainteresovať všetky krajiny v regióne, ale existujúce organizácie, už ste ich eh, vy, eh, predtým vymenovali, ale je veľmi dôležité nezdvojovať eh, aktivity týchto existujúcich organizácií v regióne Eh, Chýba tu administratíva, administratívna podpora financie na strane tých, niektorých z týchto organizácií. Um, takže synergie by mohli viesť k zniženiu viditeľnosti týchto organizácií. Uh, EÚ by sa mala stať naozaj vedúcou silou v tomto regióne. A teraz pán bodov, ktoré, ktoré by som chcel um, pridať k tomu, čo zaznelo. Treba um, sa skoordinovať, pokiaľ ide o záchranné operácie a e, hľadania v, na mori, v Čiernom mori. Prečo to hovorím? Pretože v poslednej v poslednom čase niekedy zmizli lode, ani nie tak ďaleko od pobrežia Jedným z nich teda bol Poseidon, druhým Helera. Boli teda veľmi blízko pobrežia. Mali by sme sa teda venovať aj týmto problémom. A potom e, z pohľadu regionálneho rozvoja je dôležitý rozvoj e, pobrežia A obzvlášť v mojej krajine, v Rumunsku, je veľmi bohaté kultúrne dedictvo v tomto regióne. Žiaľ, toto nie je veľmi dobre známe, takže myslím si, že v tejto súvislosti Tu by sme chceli príjmať opatrenia na posilňovanie kultúrnych výmen a turizmu v tomto regióne. A pokiaľ ide o životné prostredie, mali by sme eh, sa naozaj usilovať, aby sme e, udržiavali more čisté a čistili to, čo už je znečistené, pretože e, treba povedať, že v oblasti vlastne spoločenstiev na pobreží Čierneho mora e, čistota mora je veľmi dôležitá treba naozaj posilniť kapacity na strane e, komisie, na strane zložie komisie, ktoré sa zaoberajú zahraničnými otázkami, aby sa venovali oblasti Čierneho mora. A nechcem príliš vstupovať do diskusí na výbore AFETu, ale máme tam veľa zamrznutých alebo takmer zamrznutých e, konfliktov v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide o Kaukaz, e, riziko islam, islamského extrémizmu na Horných Karabách, konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Dunaj je priamo spojený s Čiernym morom. Momentálne diskutujeme o budúcej podunajskej stratégii EÚ. E a mali by sme tu teda e, to spojiť aj s projektami pre Čierne more, pokiaľ ide o environmentálne, infraštruktúrne a iné E, projekty. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Boštineru, za vašu správu. Budem pozorne sledovať e, túto diskusiu, lebo som členom aj AFETu, gestorského výboru a ja si myslím, že táto správa nebude zaujímať iba naše dve krajiny, Bulharsko a Rumunsko, ale EÚ ako takú. Ďakujem a teraz Mihail Tremopulos. Ευχαριστώ a Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Ďakujem aj pánovi Boštinárovi eh, za to, že nadniesol túto tému Čierneho mora. Myslím si, že pokryl naozaj tie eh, najdôležitejšie oblasti. Chcel by som eh, pridať už len pár ďalších detajlov. Znečistenie Čierneho mora, riek ako Dunaj a Potom e, Ukrajina, tam je veľmi veľa znečistujúcich e, faktorov. Jadrové elektrárne v Rumunsku, v Bulharsku sú takisto veľké zdroje e, znečistenia, ktoré teraz znečistenie vedú cez Dunaj do Čierneho mora. Takže Dunaj prechádza mnohými krajinami stredovýchodnej Európy a potom naozaj silne znečistený končí v Čiernom mori. Využíva sa aj na účely vodných elektrární, používa sa ako skládka. Mali by sme zmeniť tento náš postup tak, aby tieto znečistenia nekončili v Čiernom more, mori. Um, veľmi veľa fosforu je v tomto mori a vlastne znečistenie z Čierneho mora prechádza do Egejského. Rá, radiologické e, hodnoty sú e, v tomto mori oveľa vyššie než v Jónskom e, mori. A nemáme v Grécku nikde jadrové elektrárne, takže toto všetko pochádza z Čierneho mora. Takže skutočne táto zóna zaujmuje oveľa väčšia, než by sa zdalo. Ekoturizm, ekosektor, turizmus Ehm, to všetko je dôležité. Znečistenie nepozná hranice, preto treba mať cezhraničnú spoluprácu. Tak, aby sme vlastne sa zhostili pro, je, e, týchto problémov spoločne. A potom problém uh, prepravy ropy, um, cisterny uh, veľmi často sa čistia jednoducho v mori. A chápete, s akými nebezpečenstvami je to spojené. A tiež je tu nebezpečenstvo e, vážnych katastrof. Treba povedať, že Čierne more e, je uzatvorené, nie sú tam e, žiadne toky. A z tohto dôvodu je to veľmi kontaminované, znečistené more. Žiaľ, e, neplatí tam iba e, legislatíva EÚ, ale sú tam aj krajiny ako Ukrajina a Rusko, ktoré nedodržiavajú a nemajú normy, ktoré by boli dostatočne silné e, v boji proti znečisteniu. A takisto treba povedať, že aj tam, kde sú zákony, sa často nedodržiavajú. Takže potrebujeme naozaj aj spoločnú preventívnu politiku Treba teda eh, posilňovať aj aspekt prevencie, aj teda pokiaľ ide o ropovody a eh, plynovody. Eh, tie projekty, ktoré sú financované zo strany Small Business Act a majú podporovať regióny v tejto oblasti tieto práce malých organizácií by sa nemali e, vynímať e, z tých veľkých projektov. Aj im by sme mali e, dávať príslušnú pozornosť. A chcel by som ešte pripomenúť potrebu lepšej koordinácie medzi mestami, prístavmi, železnicou, prepojenie na Varnu a Bukare, Bukurešť sú dôležité. A táto lepšia spolupráca teda by mala byť našim cieľom. Aj koridory eh, s krajinami ako je Rusko a Ukrajina treba zlepšiť. A takisto posilniť kooperáciu medzi prístavmi a eh, teda to všetko v duchu trvalo udržateľného rozvoja. Ďakujem, pán Stojanov. Ďakujem. Chcel by som reagovať na môjho gréckého kolegu. Neviem, odkiaľ pochádzajú jeho informácie. Neviem, či viete, čo je to e, plynovod e, Kozlodu. A keď chcete, pôjdeme tam spolu, prídite za mnou do Bulharska, aby ste si pozreli, ako funguje. pretože uvidíte potom na vlastné o, oči, ako je to, ako, aký je stav s tým e, znečistením. Toto by mohlo vyvolať nesprávne dojmy, e, to, čo hovoríte, a preto navrhujem na moju zodpovednosť, že zorganizujem pre vás návštevu, aby ste e, videli, e, že tam nie je e, žiadny nukleárny odpad, ktorý by plynul do Dunaja, ako hovoríte. No a teraz chcem ešte povedať, že tento víkend e, zasadal spoločný medziparlamentný výbor medzi parlamentmi EÚ a e, Tureckom a bol to trapas, e, skrachovalo to, pretože turecký minister veľakrát používal terminológiu Severný Cyprus a Južný Cyprus a myslím si, že to je neakceptovateľné, lebo viete asi, aké je naše stanovisko uh, E, k Cypru a preto e, poslanci Európskeho parlamentu bojkotovali zasadnutie tohto výboru. Neviem, o čom ste hovorili s tureckými zástupcami, ale chcel by som povedať teraz, že by ste sa mali bať Turkov, aj keď vám prinášajú darčeky. A to je latinské príslovie. E, ďakujem. Chcem reagovať na môjho kolegu že pokiaľ ide o Čierne more, máme regionálny e, prehľad. E, z našej perspektívy to bolo to, e, čo som povedal a na mojej agende neboli žiadne problémy týkajúce sa Cypru. Ja sa chcem ešte raz poďakovať Dagmare. Ona mi pomohla pri príprave tejto správy. Mali by sme sa vyhnúť zmetkom, ktoré pochádzajú z nedostatku informácií alebo z nedostatku porozumenia. My sme tu vo výbore REGI, toto nie je Medzinárodný súdny dvor. Len kolegyne, kolegovia, e, nechceme teraz diskutovať na túto tému. Našou prácou je teraz, aby sme rozhodli o e, dátume pre pozmenujúce návrhy. Navrhujem, aby sme sa rozhodli pre 9. november 18.00 ako pri iných správach, pretože to nám umožní potom hlasovať 30. novembra počas nášho stretnutia koncom novembra. Potom v AFETE na začiatku decembra sa bude asi hlasovať o, tom, o tejto správe, takže my to stihneme včas. Chcem vás poprosiť všetkých, aby ste e, s pánom Viktorom Bostináru pracovali veľmi tesne. A ešte raz opakujem, 9. november 18.00. Chcete ešte niečo doplniť? Budem hovoriť o problémoch Sýrie, o vážnych problémoch. Chcem reagovať na to, čo bolo povedané. Chcem sa poďakovať za pripomienky pána Kovačeka. Ja plne súhlasím so všetkým, čo ste povedali a mám rovnaký názor, iba že správa nemá byť e, širš, príliš široká a s vašim prispením naša správa zohľadní tie problémy ako pátranie na mori, e, záchranné akcie, e, kontrola, dohľad a tak ďalej. A súvis medzi Dunajskou stratégiou a Čiernomorskou stratégiou to je nutné preskúmať, musíme strategicky premýšľať o úlohe Európskej únie, tak ako to robia iní globálni hráči. Keď my to neurobíme, tak zostaneme iba regionálnym aktérom, nič viac. K pánovi Tremopulosovi chcem povedať, že s vami súhlasím, je to veľmi znečistené more. Ehm, voda má špecifickú kompozíciu. Men- koncentrácia vysokotoxických látok E, vo hĺbke 180 metrov je takmer smrteľná pre všetok život a je naozaj ťažké intervenovať a reagovať v prípadoch katastrofy v Čiernom mori. Pokiaľ ide o environmentálny rozmer, chcem povedať, že už existuje Bukureštský dohovor o životnom prostredí. Je to súčasť regionálnej spolupráce, ale e, nestačí mať papier, ale dôležitá je implementácia tohto dohovoru. Keby ste sa mňa spýtali na názor, povedal by som, že som za to, aby sme e, spustili pod patronátom Európskej únie projekt regionálnej spolupráce v oblasti životného prostredia. Bol by to regionálny nástroj, ktorý by riešil všetky problémy životného prostredia v tomto regióne. Mohli by sme o tom diskutovať aj s Ruskom. Rusko by mohlo ratifikovať dohovor ESPO predtým, než sa e, pridá e, do jednotlivých partnerských vzťahov, ktoré máme s jednotlivými štátmi. My Rusom sme už veľakrát hovorili, podpíšte ESPO. Viem, ako to bolo v prípade Baltu Rusko to podpísalo, ale dodnes to neratifikovalo. A mali by sme propagovať takýto veľký projekt, myslím si. No a na záver je nutné mať spoločné regionálne normy. Onedlho e, sa spustí South Stream a chcem sa spýtať, či máme spoločné regionálne normy a takisto posúdenie vplyvu na životné prostredie, pretože toto je o malých krajinách, ktoré musia bojovať s veľkými hráčmi, tými, ktorí organizujú South Stream, či už, je to, či už sú to podniky Gazprom, E.ON, Suez, Gaz de France alebo iné. Samozrejme, že slova regionálne riešenia sú pekné, diplomatické, ale uh, Viem, že je veľmi dôležitý premiér jednej krajiny EÚ, ktorý má blízky vzťah s jedným premiérom krajiny, ktorá nie je v EÚ a obaja majú veľký záujem čo najskôr spustiť e, South Stream a majú svoj vlastný pohľad na e, životné prostredie. Takže súhlasím s pánom Tremolopusom. Ďakujem za príspevky a zohľadním všetky pozmeňujúce návrhy. A teraz posledná správa, hovorí predsednička, stanovisko Lamberta van Nistelroja. Európsky rok aktívneho starnutia. To je stanovisko k stanovisku výboru pre e, pracovné príležitosti, pre zamestnanosť príde to vo februári, ale prvá výmena názorov sa koná dnes. Lambert, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. to nie je takto pol, také politikum, ako tie témy, čo boli doteraz, ale má to veľkú sociálnu a politickú, veľkú sociálnu a politickú význam. Na minus. Už na plus. Uh-huh. Obyvateľstvo um, by ovezuje, že to vedie k určitej zmene. Samozrejme aj staršie obyvateľstvo je tým postihnuté a u nás to v podstate vyzerá tak, že náš podiel na o celosvetovom obyvateľstve je len 7%, dnes je to len 7%, bo predtým to bolo 40% a v budúcnosti bude tá budúcnosť vyzerá tak, že podiel európskeho obyvateľstva na celosvetovom obyvateľstve bude len 5%. Takže viete si predstaviť, čo sa deje pri terajších, mm, pri e, terajších číslach demografických, tak vidíme, že naše obyvateľstvo nie len, že starne, ale vyzerá to tiež tak, že aj v roku 2012 budeme musieť e, urobiť e, nejaké praktické opatrenia. A ja si myslím, že by sme to mali asi robiť tak, aby sme v rámci politiky nemysleli len na seniorov, ale aj na tú medzigeneráciu na tie vzťahy medzi generáciami, pretože tu máme dva také vývoje. Mm, jedna vec je, že sú e, stále starší a potom, že čím ďalej menej, mm, menej e, mládeže. Výbor pre e, zamestnanosť a sociálne záležitosti je um, garantom. Um, my budeme robiť k tomu stanovisko. Ja si viem predstaviť, že by sme v rámci nášho stanoviska mohli do popredia postaviť regionálne aspekty, tak ako to povedal už aj spravodajca z tej poslednej správy, takže môžeme um, vlastne ísť na, to, na tú regionálnu úroveň a potom aj horizontálne um, prierezové témy, um, výstavba bytov a tak ďalej. Myslím si, že tieto aspekty sa horizontálne dajú upraviť oveľa lepšie. No a taký rok ako v roku 2012 sme mali venovať skôr či veľkú pozornosť, to nie je nič nového pretože robilo sa to už aj v minulosti. Ja som bol nedávno v Brandenburgu a tu vidíme vlastnými očami, že to obyvateľstvo išlo 20-30 ehm, že proste sa znížilo počet obyvateľov 20-30 My tu vidíme aj iné infraš- inú infraštruktúru. V každom prípade je tu téma, ktorou sa musíme zaoberať. Takisto, čo sa týka Um, aspektov regionálnej, um, regionálnych aspektov alebo aj aspektov ako je e-health a tak ďalej. Dobre, aby som nebol príliš um, rozlačný, tak čo, e, časový harmonogram, ja už som napísal niekoľko pozmiacich návrhov a v rámci nášho stanoviska by sme mohli koncom novembra, začiatkom do decembra um, tu o tom pohovoriť. To je týždeň um, 49.50 a potom hlasovanie v regionálnom výbore by sme mali na zásadnutí um, v 26. alebo 7. januára, čím budeme dostatočne pre, pre čas hotový predtým, ako bude ten uh, garančný výbor uh, o tom rokovať a dúfame, že to zohľadia potom vo svojom dokumente. Stojanov. Ešte niekto má pripomienky, pán Stojanov? vyjadrím sa veľmi stručne. Toto je veľmi dobrá iniciatíva, veľmi chválihodná. Hovorím to preto, lebo som jeden z najmladších európskych poslancov E, týka sa to skôr starších ľudí. V Bulharsku máme tento problém. Už som to spomínal. Priemerná penzia, kolegyne, kolegovia, je menej ako 100 eur na mesiac. Ako môže senior, staršia osoba, si dovoliť mm, dobrý život keď majú takúto penziu a musia e, platiť za potraviny, za lieky a tak ďalej. A preto hovorím, že bulharskí dôchodcovia sú obeti, obete politiky a politikov, ktorí nie sú ochotní to riešiť. Nová bulharská vláda chce zaviesť reformu. Toto sú prvé e, diskusie a preto ja by som chcel toto zapracovať do stanoviska, teda nejaké znenie, že dôchodcovia nemôžu žiť aktívnym životom, nemôžu mať nejaký slušný štandard, ak e, nemajú dobré príležitosti, možnosti žiť e, slušný život a žiť v dostatku. In, iba za takých predpokladov môžeme hovoriť o Európskom roku aktívneho starnutia. V Nemecku napríklad ľudia na dôchodku nečelia takýmto problémom, ale v Bulharsku naozaj túto zmienku potrebujeme v texte, inak by to bolo takmer obscénne hovoriť, e, alebo perverzné hovoriť e, bulharským občanom, že máme tento rok Európsky rok aktívneho starnutia. Pán Kelly, ďakujem Lambertovi za túto iniciatívu. Chcem povedať, že e, výbor pre zamestnanosť je síce zodpovedný výbor, ale je to čudné, pretože my hovoríme o ľuďoch, ktorí odchádzajú z pracovného života. Myslím si, že je tu jedna vec, ktorej sa musíme venovať na európskej úrovni. V posledných týždňoch sme videli rozpory v Grécku, vo Francúzsku, pretože sa tam e, zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Veľmi logicky a rozumne, pretože musíme zvažovať finančné náklady a preto, že vďaka Bohu, sa zlepšuje zdravie obyvateľstva. Myslím si, že by sme mali aspoň skúmať myšlienku mať v celej EÚ jeden vek odchodu do dôchodku. Je to niečo, čo by sme mohli dosiahnuť spoločne. Nemali by sme nechávať na jednotlivé krajiny, aby to menili. Niektoré krajiny majú smiešne nízky vek od odchodu do dôchodku. Ja viem, že je to záležitosť subsidiarity, ale malo by existovať aspoň nejaké usmernenie, nejaký spoločný smer. To, je, to by bolo naozaj dobre. To je dôležitá vec. Druhá vec, Dôchodok je samozrejme veľmi nákladný čo sa týka zdravotnej starostlivosti napríklad, ale je to aj veľká príležitosť pre cestovný ruch napríklad. Mali by sme uľahčiť dôchodcom cestovať a tým by sa rozvíjal cestovný ruch a tým by sme takisto mohli riešiť aj problémy sezónnosti v niektorých regiónoch. To je príležitosť, ktorú by sme mohli skúmať. Myslím si, že by sme mali diskutovať a predniesť odporúčania, ktoré by naznačili smer. Ďakujem. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Lambertille erinomaista esityksestä. Tämä aihe on todellakin... Rika Manner, ďakujem Lambertovi za veľmi dobrú prezentáciu. Táto téma je aktuálna, mali by sme o tom aktívne diskutovať o, vo výbore REGI. Tak, takmer každý členský štát e, rieši problém dôchodkov, e, toho, ako ľudia by mohli dlhšie pracovať, ako sa starať o seniorov a my ako výbor REGI by sme mali by sme si mali e, vymedziť jasne, čo patrí do sféry subsidiarity a čo patrí na európsku úroveň. úroveň. My na tomto mieste by sme mali zohľadňovať regióny a tempo, akým e, regióny riešia tento problém, pretože v Európe je heterogénna situácia, aj bude, a to bude mať dopad na schopnosť. Je to sociálna otázka a preto musíme mm, zohľadňovať dopady na ekonomiku a na konkurencieschopnosť, ktoré vytvárajú rozdiely medzi regiónmi. Mali by sme v tomto ohľade brať do úvahy osvedčené postupy, pretože niektoré regióny už našli dobré riešenia pre tento problém. No a potom je tu ešte otázka, či výbor REGI by mohol sa zameriavať na regióny, ktoré sa budú s týmto problémom potýkať skoršie než ostatné. Lambert, nech sa páči. Chceli by ste niečo povedať? No vooral meenemen. Uh, De suggestie is wel met één kanttekening. Áno, ja som samozrejme ochotný prijať tieto návrhy a premyslieť si ich, ale len jedna poznámka, pretože ide aj o tie regionálno-politické aspekty mm, tejto otázky a mm, v, tej, v tom výbore pre zamestnanosť sa uh, bude vytvárať separátna správa o dôchodkoch a všetkým, čo s tým súvislí. Samozrejme, neznamená to, že by sme nemali um, um, že by sme nemali v našom stanovisku teda zapracovať tieto aspekty. My tu máme efektívne starnutie, my sa snažíme vymedziť isté uh, mantinely, ale je teraz sa musíme koncentrovať aj na tú pozitívnu stránku. A my potom nemôžeme prevziať len tie aspekty, ktoré spadajú do príslušnosti iných a výborov, ale môžeme tu mať istú perspektívu. Ďakujem všetkým. And the, end of November during the Koncom novembra na Regi budeme mať tento návrh na diskusiu. Neviem, či máte niečo do bodu rôzne. Ja nemám nič do tohto bodu. A chcela by som povedať, že ďalšia schôdza bude 3 pol dne. Tiež e, dlhá schôdza, stretneme sa 30. novembra. Ešte stále je možnosť, že bude aj neformálne stretnutie s komisárom Hánom po tom, čo komisia príjme správu o kohézii, potom bude stretnutie koordinátorov, ale otvorené pre všetkých. Takže prosím, zohľadnite to, že bude takéto stretnutie iba v angličtine a potom v decembri bude dôkladná rozprava počas riadneho stretnutia výborov ale nemôžeme s prvou výmenou názorov čakať do polovice decembra. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ostali, až dokonca tí, ktorí ostali. A želám vám príjemný večer. Ďakujem.